Dobré popoludne prajem, začíname s našou prácou. Včera sme hovorili o hlasovaní a dnes popoludní budeme hlasovať, takisto ako včera, takže kým sa naplní táto miestnosť poslancami, ktorí budú dychtivý hlasovať. Využíme túto hodinku pred hlasovaním na to, že sa pozhovárame o korupcii. Poprvýkrát vôbec tento pondelok Európsky parlament corruption as a concern, as a European concern, high. Európsky parlament sa rozhodol, že bude hovoriť o korupcii, že to je vysoko táto téma na zozname priorit parlamentu a v komisii sa táto vec tiež rieši. Bojujeme s korupciou, pokúšame sa stanoviť európske štandardy pri analyzovaní toho, ako korupcia vzniká, toto zlo, ktoré je nielen proti záujmom Európskej únie, ale aj proti jej hodnotám, ale ešte oveľa dôležitejšie narušuje dôveru medzi európskymi občanmi, európskymi inštitúciami, členskými štátmi EÚ. Takže z dobrých dôvodov sa komisia rozhodla vytvoriť prvú správu o stratégii boja proti korupcii. Je to výborný pracovný materiál, ktorý máme rozanalizovať, pretože korupcia prekvitá v každom prostredí a má rôzne nástroje, preto je naozaj treba s ňou bojovať. Máme tu aj pani komisárku Malstromovú, ktorá chce odprezentovať svoju prácu nášmu výboru. A potom budeme hovoriť e, o ďalších témach. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Som rada, že medzi vami opäť môžem byť. Odprezentujem správu o korupcii, ale samozrejme odpoviem aj na vaše otázky, ak nejaké budú. Európsky parlament podporoval prácu, ktorú komisia rozvíja v boji proti korupcii. Veľmi vám ďakujem za podporu, ktorú ste venovali počas celého mandátu mm, tým, ktorí u nás koncipovali tieto texty a analyzovali tieto súvislosti. Korup- korupcia preniká demokratickými inštitúciami, podkopáva vnútorný trh, spomaľuje rozvoj, hospodársky rozvoj a podporuje nelegálne štruktúry, ktoré sa, v ktorých sa potom veľmi ťažko vyšetruje korupcia, napriek tomu, že miliardy každý rok e, prúdia do skorumpovaných e, kanálov. Odhaduje sa to na 130 miliard eur ročne, ktoré takto zmenia e, majiteľa z ručky do ručky. To je jeden celý rozpočet Európskej únie, čiže naozaj by sme mali dať pozor, aby sa nemrhalo takto finančnými prostriedkami. Je najvyšší čas, aby sme sa zamerali na túto tému. Už dlho sme sa venovali analýze aby sme mohli skoncipovať solidnú správu. Minulý týždeň sa prijala táto správa, ktorá prehodnocuje situáciu v každej z 28 krajín EÚ, ako bojujú s korupciou, aké majú existujúce zákony, ako polícia bojuje s korupciou, sú tu návrhy dobrých praktik a takisto sa tu navrhuje, ako jednotlivé členské štáty môžu zlepšiť svoju prácu v boji proti korupcii. Samozrejme, že sa situácia líši. V každom členskom štáte je iná, ale nepochybne je korupcia. V každom jednom členskom štáte EÚ nenašli sme zónu bez korupcie v Únii. Občania sú si toho vedomí a sú znepokojení. Publikovali sme dva, dva výskumy Eurobarometra, a, ktoré ukazujú, že 76 európskych občanov si myslí, že korupcia je široko rozšírená v ich krajine a vysoko, vyššie polovice Európanov si myslí, že korupcia sa zvýšila u nich v krajine. Toto je vnímanie korupcie, ale je to tiež veľmi vážna, vážny poznatok. Jeden z 12 Európanov sám na sebe zažil korupciu alebo prišiel do styku s korupciou a 40 európskych firiem, ktorých sme požiadali, aby sa k tomuto vyjadrili, považujú korupciu za prekážku pri obchodovaní a podnikaní v Európe. A toto je veľmi závažný poznatok takisto. Verejne sa za ostatný rok veľa hovorilo o antikorupčných policiách, ktoré sa posunuli vysoko v zozname priorít v mnohých krajinách na politických agendách alebo dokonca aj eh, okrem politických strán vznikli hnutia, ktoré majú na programe boj proti korupcii, vznikli nové inštitúcie, orgány a stratégie. Samozrejme, že to je veľmi dobré. Urobili sme si inventúru takéhoto rozvoja. Teší nás takéto napredovanie a tešia nás veľmi dobré praktiky v boji proti korupcii v niektorých krajinách, ale zároveň, ako to správa dobre ukazuje, nestačí to. Výsledky sú nedostatočné a to platí pre všetky členské štáty EÚ. Existujúce zákony sa v praxi nepresadzujú, nedodržiavajú a vykorenenie korupcie nemá nikto za cieľ a ani sa tento táto méta ani zďaleka nedosahuje, aj keď existujú antikorupčné stratégie. Politické strany sú financované zvláštnymi spôsobmi, takisto verejné obstarávanie môže byť veľmi zvláštne v rôznych oblastiach a v niektorých členských štátoch to naberá veľké rozmery. V iných členských štátoch zase prevaž, prevažujú iné druhy korupcie. Miestne orgány sú ďalší príklad alebo je to často semenište korupcie, kedy sa mm, z ručky do ručky odovzdávajú peniaze za napríklad prístup k zdravotnej starostlivosti. Úplatky sa dávajú lekárom, takže v každej z 28 krajín našej správy sú každá krajina má svoju kapitolu. Všade korupcia prevláda iným spôsobom, hoci sa v každej krajine venujú tejto téme akademici, odborníci, erudovaní experti. A zorganizovali sa rôzne podujatia hodnotiace korupciu v rámci členských štátoch EÚ, aj tematickejšie, zamerané napríklad na verejné obstarávanie a e, aj všeobecnejšie. Všetko toto bolo zachytené v spomínaných 28 kapitolách. Samozrejme, že sa situácia líši v každej krajine, ale posilňovanie integrity a väčšia transparentnosť, potom to sa apeluje každej krajine, takisto financovanie politických strán a takisto transparentnosť práce politických e, orgánov je všade na programe dňa. Hovorí sa o tom, takisto sa venujú moje krajina konfliktu záujmov, implementácii lepších politik, aby sa znížila korupcia na miestnej úrovni e, alebo v oblastiach, ktoré sú mimoriadne zraniteľné voči korupcii, napríklad justícia, policia a ďalšie orgány činné v rôznych konaniach. Ďalej tu sa podporuje vznik agentúr v boji proti korupcii a volení politici e, sú pod špeciálnym drobnohľadom, aplikujú sa ochranné opatrenia na tých, ktoré sú bielými vranami a oznámia nekalé praktiky. Takisto sa venuje pozornosť oblasti obrany, transparentnosti lobovania, vyvinúť sieťou mechanizmov na boj proti korupcii v štátnych podnikoch. Často sa vytvárajú e, elektronické nástroje, kybernetické nástroje, ktoré zlepšujú verejnú správu. Toto sú príklady odporúčaní, ktoré v našej správe sú obsiahnuté. Ako som povedala, e, preskúmali sme aj verejné obstarávanie. Ako viete, jedna petina e, HDP v EÚ sa vynaloží orgánmi na verejné obstarávanie prác, služieb. To je veľká suma peňazí a 20 sa týka verejného obstarávania nad istý prach, ktorý stanovujú mm, pravidla EÚ. Pár, pa, komisár na žiadosť OLAFu odhadol, že v roku 2010 korupcia pri verejnom obstarávaní v piatich rezortoch v 8 členských štátoch sa šplhala od 1,8 až po 2,2 miliardy ročne. Podľa Eurobarometra, ktorý publikoval svoj prieskum minulý týždeň, jedna tretina firiem, ktorí participovali vo verejných tendroch, povedali, že to bola korupcia, ktorá im zabránila získať zákazku, vyhrať tender. Členské štáty naozaj venujú veľké úsilie tomu, aby sa vykorenila korupcia z veleného obstarávania ale privítali by sme systematickejšiu prácu v jednotlivých sektoroch a vyššie štandardy nastavené na rozličné fázy verejného obstarávania už pri, a dokonca aj pri aplikácii kontraktov, realizácii kontraktov v praxi. Takisto sa venuje pozornosť dohľadu, prevencii, posilňovaniu sankcií za porušenie pravidiel verejného obstarávania. Všetky podrobnosti máte v správe. A je to prvá správa, je to prvý veľký krok, ktorý sme urobili v tomto e, smere, ale je, hoci veľký, tento krok e, iba prvý z mnohých má za úlohu zmapovať situáciu členských štátov EÚ a navrhnúť, ako postupovať. Nasleduje krok, kedy Národné parlamenty, Európsky parlament, občianská spoločnosť v členských štátoch EÚ sa môžu vyjadriť k tomuto materiálu a povedať, či, sa, či považujú odporúčania a návrhy za vhodné. Ďalej navrhneme programy, ktoré mienia podporiť miestne mimovládky a e, občianske štruktúry v tom, aby pokračovali v platforme boja proti korupcii, pričom by sme rozšírili okrem verejného obstarávania náš e, hľadačik, náš reflektor aj na rozvojovú pomoc a ďalšie sektory a rezorty pretože je skutočne potreba po komplexnom prístupe k tejto tematike. E, korupcia bude témou aj európskeho semestra, kde sa bude podporovať hospodársky rozvoj a znovu obnovenie hospodárstva, znovu oživenie hospodárstva aj v rámci novej legislatívy, ak to bude potrebné. A potom sa vypracuje nová správa, ktorá bude inventarizovať to, čo sa vykonalo v rámci prvej správy a zosumarizuje, či sa e, napredovalo v niektorých oblastiach. Samozrejme, že takáto správa nie je jediným spôsobom, akým bojovať s korupciou, ale chceme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme napomohli pozitívnemu rozvoju. Teším sa na reakcie z rozličných členských štátoch EÚ. Ešte slovičko, pán predseda, ak môžem. Hoci sme o tom hovorili veľakrát a dostali sme k tomu veľa písomných otázok, listov. Týka sa to PNR, zoznamy cestujúcich, je to smernica, e, zoznamy cestujúcich v EU. Vy viete lepšie ako ktokoľvek iný, že táto tematika v júni minulý rok sa vrátila naspäť do výboru. Potom sme mali neformálnu rozpravu pred dvoma týždňami v Atenách na zasadnutí, kde bol aj váš pán predseda a členské štáty naozaj apelovali, ministri apelovali na to, aby táto smernica uzrala svetlo. Sveta komisia podporuje takýto apel z členských štátov EÚ. Čoraz väčší počet národných štátov sa aktivizuje na národnej úrovni a robia si svoje vlastné zoznamy cestujúcich v leteckej preprave, čo ale ohrozuje to, aby sa vytvorili celoeurópske databázy, ktoré napríklad by zachytili takých ľudí, ktorí napríklad chcú v Sýrii bojovať e, ale boli vyškolení v iných krajinách EU a letecky sa chcú prepraviť do Sýrie. Takíto ľudia by sa dali zachytiť a e, boli by sme na nich pripravení. Zatiaľ sme však celoeurópsky register cestujúcich, zoznamy cestujúcich v leteckej preprave nepripravili, hoci spolufinancujeme niektoré národné snahy to sme špecifikovali v liste e, predsedovi. A s týmto sa snažíme dosiahnuť konzistentnosť medzi e, e, jednotlivými systémami a vysokú úroveň ochrany dát, hoci vieme, že keď neexistuje zákon, celoeurópsky zákon, tak nemáme celkovú vysokokvalitnú ochranu takýchto údajov. Bez zákonov to nejde. Ja viem, že to je citlivá záležitosť. Vy pomedzi mnohých výborov v tejto snemovni. Viete najlepšie, prečo je to tak, lenže na, na druhej strane nám umožňuje e, častokrát mnohé opatrenia nám umožňujú bojovať proti terorizmu, hoci ochrana dát ako keby bojovala alebo bola proti, protiváhou. V Rusku sa udiali nové e, zmeny, Rusko tvrdí, že bez explicitnej dohody s Európskou úniou nebudú vyžadovať dáta o cestujúcich v leteckej preprave, alebo využijú legislatívu API, ktorá v júli 2014 začne platiť a tiež sa bude týkať cestujúcich v leteckej preprave. PNR je záležitosť, e, ktorá, o ktorej sa hovorí s, Le- s Mexikom, hoci Mexiko má vlastnú legislatívu, vlastné údaje o cestujúcich v leteckej riko, sa dohodlo s nami, že odloží implementáciu svojho vlastného zákona podobného PNR, kým sa Európska únia nerozhodne završiť svoje úsilie. Ja som sa stretla s delegáciou z Mexika minulý týždeň a na konci marca posielame delegáciu do Mexika my, aby sme pozbudili Mexiko, aby využil iba údaje API a nie plnokrvný systém PNR. A čo sa týka domácich záležitostí a dialógu v rámci MFF dostala som list od môjho generálneho riaditeľa o celkovom napredovaní tejto tematiky vo výbore LIBE. Ako viete, trvali sme s vašou podporou na tom, aby toto bolo čo najtransparentnejšie. Pán riaditeľ Mansevizi sa vložil do dialogu so všetkými členskými štátmi EÚ a všetky informácie vám odoslal, aby ste boli plne informovaní. Vysokí predstavitelia ale nie politicky, iba administratívny sa venovali nestrane tejto téme, aby bola, bolo možné vás plne informovať o všetkom, čo je potrebné. Dostanete tento materiál e, veľmi skoro. Ja som pripravená, pán predseda, odpovedať na všetky otázky, o ktoré budete mať záujem, ktoré budete mať záujem položiť. Ďakujem pekne, pani komisárka Malstromová. Bolo to mimoriadne zaujímavé expoze. Dovolte mi, aby som zdôraznil dôležitosť tejto témy nie len pre nás vo výbore LIBE, ale aj pre všetkých občanov Európskej únie, ktorí čakajú, čo urobíme, ako zabezpečíme, aby peniaze daňových poplatníkov sa vynakladali náležitým spôsobom a dosiahli stanovený cieľ vždy. To nie je len záležitosť dôležitosti v zmysle vstúpajúcich nákladov, ktoré korupcia vyvoláva, ale sa obávame aj v zmysle kvalitatívnom, pretože treba zabezpečiť, aby občania si vážili tých, ktorí e, majú funkcie, ktorí majú posty a nepodozrievali ich, že majú vždy nejaké zadné dvierka a úmysly, ktorý, ktoré pretlačajú. Každý halier, každé, každý cent, každé euro je cenné a treba dávať pozor, aby sa vynaložilo tak ako treba v tejto hroznej kríze, ktorú už žijeme niekoľko rokov, takmer 6 rokov v Európskej únii. Vypočujeme si teraz názory poslankyň a poslancov, ktorí sa rozhodli prispieť k dnešnej diskusii. Táto prezentácia by mala byť nasledovaná rozpravou. Čakáme na to, kým zdvihnete ruky. Poznamenal som si už niekoľké ruky a preto pani Anna Gomez môže začať už so svojím vystúpením. Ďakujem. Ďakujem pani komisárke Malstromovej za túto správu. Čakali sme na ňu celý minulý rok a nakoniec e, prišla. A skutočne je to veľmi dôležitá správa. Prečítala som si e, z veľmi pozorne kapitolu, ktorá je venovaná Portugalsku a musím naozaj povedať, že je presná. Presne identifikuje problém, tvrdí, že Portugalsko nemá žiadnu stratégiu boja proti s korupciou, nemá ani mechanizmy e, v praxi presadené, ktoré by mohli sa postaviť korupcii a hovorí sa, že 90 občanov v Portugalsku vníma korupciu ako vážny problém a za ostatné tri roky sa táto situácia ešte zhoršila. Spomínané tri roky sme splácali záchranný balíček, ktorý schválila portugalsku trojka Takže sme boli v rukách Európskej únie a Európskej centrálnej banky a vnímanie občanov o zvyšujúcej sa korupcii za ostatné tri roky podľa mňa súvisí práve s týmito skutočnosťami a to je naozaj hamba. Je mi ľúto, že to musím takto povedať. Nie je to len Portugalsko, ktoré by nemalo stratégiu boja proti s korupciou. V podstate EÚ, Únia nemá takúto stratégiu. V tejto správe sa hovorí otvorene, že korupcia nie je endemická pre Portugalsko alebo Grécko, ale aj v Nemecku prekvita. Je to európsky jav, a má čo si dočinenia so spôsobom, ktorým sa zapájame do systémov, eh, dom, ktorých dominujú finančníci, finančné inštitúcie. Situácia v Portugalsku sa za ostatné tri roky skutočne zhoršila a portugalskí občania to takto vnímajú. A to všetko prebieha s požehnaním komisie. Privatizačné programy, ktoré fungujú. V Portugalsku som si istá, že je v Grécku. Aj v ďalších krajinách boli mega zdrojom korupcie. Mimochodom, tá zmluva, ktorú sme podpísali a ktorá potom viedla k záchrannému balíku pre Portugalsko, priamo viedla ku korupcii, nie že by bojovala s korupciou takáto stratégia. Ďalej sa udelili výnimky z platenia daní, a to portugalskej vláde s požehnaním trojky, veď to je spôsob, ako skorumpovať alebo zlegalizovať výnosy z korupcie priamo vo vláde a zisky z tejto korupcie sa dokonca ani nezdania, aj keď už tie dane boli dosť nízke, 7,5 Toto všetko sa odohralo a odohralo sa to s požehnaním Európskej komisie. Ja by som eh, ja som si vás vypočula a naozaj ocením vaše úsilia, pretože si myslím, že táto správa je dobrá a že ukazuje to, čo treba urobiť od začiatku, kedy odkedy tento problém vznikol, ale spomenuli ste, že by to malo byť súčasťou európskeho semestra a vyhodnocovanie európskeho semestra. Ja súhlasím, to je nevyhnutné, musí to tak byť a všetko musí byť verejné, transparentné. A to, čo sa týka Portugalska, ja hovorím o Portugalsku ako o ilustrácii daného problému, ktorý je celoeurópsky, širší ako len portugalský. Samozrejme, že treba vyťahnuť na svetlo svetla konkrétne prípady. V poznámke sú, vo vašej správe je poznámka o ponorke, ktorú Portugalsko predalo Nemecku, takisto v Grécku sú poznámky o vyšetrovaniach v korupčných škandáloch. V Nemecku sú ľudia, ktorých už usvedčili z korupcie, ktorá súvisela s Gréckom a Portugalskom, ale Nemecko neodhalilo identitu týchto ľudí, aby sa dodržali dohody, ktoré v tejto súvislosti e, sa dohodli, nie sú verejné. Povedal mi to e, prokurátor v Níchove, že tieto dohody nie sú verejné. A u nás, v Portugalsku, kde sa potvrdilo, že korupcia v tejto veci zafungovala, vo verejnom obstarávaní v oblasti obrany napríklad. V tomto prípade občania vidia, že to vyšetrovanie skončilo v slepej uličke, že sa nič e, nevyriešilo, veď Portugalci vypatrali, že tieto nitky korupčné vedú do Nemecka a tam to zaspalo, tam to skončilo, pretože politická zodpovednosť nebola vyvodená. Nebudem tu ani spomínať inú zodpovednosť, ale politická zodpovednosť tá, tu pán Baroso, je to predseda Európskej komisie a pán Palporte bol ministrom e, obrany a teraz je v úrade premiéra v Portugalsku a každé dva roky sa menia prokurátory. Len čo prokurátor pochopí, o čo ide, tak ho vyhodia, aby nemohol pracovať. Kam takéto vyšetrenie vedie? Potrebujeme Európu, aby konala. A Európsky semester je vynikajúcou príležitosťou. A ešte vám poviem o jednom prípade, ktorý je emblematický. Ten prípad s ponorkou je jediný a nesúvisí len s po- portugalskom, gréckom a nemeckom a inými krajinami, ale je tu ďalší prípad dotýkajúci sa z Portugalska, kde má komisia zvláštnu zodpovednosť. Rovníková Guinea, ktorá je e, jednou z najskorumpovanejších krajín a režimov najskorumpovanejších vo svete, sa dohodla, že banka Banif, ktorá funguje vo hlavnom meste Portugalska, bude vyplatená zo záchranného balíka, ktorý poskytla Európska únia a samozrejme, že tie peniaze idú aj z vreciek daňových poplatníkov z Portugalsku. Ja dúfam, že to tak nebolo. Dúfam, že v tomto prípade naozaj Európska komisia odvedie svoju prácu spolu s ECB a nedovolí, aby takto skorumpované činy jednoducho prebiehali na svetle sveta. Ďakujeme, pán Gomeš, hovorí pán predseda, za váš eh, vášnivý vstup aj za obvinenia, ktoré ste tu eh, prezentovali. Máme tu ďalších poslancov a máme obmedzený čas na túto rozpravu. De, pán De Jong, ktorý sa prihlasil ako druhý. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisárke za to, že nám, nás uviedla do tejto správy. Bolo to v roku, myslím, 2011, kedy sme mali tie prvé stretnutia o krokoch, ktoré sa majú vykonať. Tam sa stretli poslanci, ktorí mali záujem o túto tému a dali veci dovedná, pocit, že ste vy naozaj zaangažovaná v tejto veci a to je vidno aj v správe. Podobne ako povedala pani Gomez, je to správa plná zaujímavých materiálov, ktoré je možné krížovo preveriť aj z iných zdrojov. Ja som tam nenašiel veľa chýb alebo nejakých problémových oblastí. Som veľmi rád, že takáto správa vznikla. Že existuje a môžeme si za ňu zablahoželať. Ale chcel som e, niekoľko poznámok. Tá prvá je skôr otázkou. V správe som videl e, vetu, ktorej sa tvrdí, že drobná korupcia nie je až takým problémom a zároveň sa hovorí v správe, že prístup k zdravotnej starostlivosti alebo k verejným službám ešte stále je problémovou oblasťou, dokonca veľkým problémom v niektorých krajinách. Nebudem spomínať konkrétne príklady, ale naozaj som sa hambil za niektoré prípady, keď občania sami sa vyjadrili, že za verejné služby, za služby verejnosti musia zaplatiť, musia pomastiť vrecka, aby sa k ním dostali. Neviem, ako to vlastne... E, je toto konzistentné? Samozrejme, že sa treba sústrediť aj na veľké veci, ako prebiehajú vo verejnom obstarávaní, ale aj takáto drobná korupcia, takéto drobné úplatky za verejné služby, napríklad v nemocniciach. Ja by som sa prihovaral za to, aby sme nebojovali iba s veľkými korupčnými prípadmi, ale aj s týmito drobnými uplatkárskymi prípadmi, pretože aj to je veľmi dôležité pre občanov. Druhá poznámka. Komisia apeluje na členské štáty EÚ, aby plne zrealizovali smernicu o korupcii v súkromí. K tomu som však našiel veľmi málo materiálov a vy asi ich máte veľa, tak e, neviem, či sa skrývajú tie informácie v prílohách, ale keď ide o korupciu medzi súkromnými osobami alebo medzi dvoma firmami, súkromnými. Aj na to máme nástroj v Európskej únii. To je celkom zaujímavé, pretože súčasťou Rady Európy tiež, alebo tiež aj Rada Európy sa zaoberala takýmito nástrojmi a témaj. A je možné aspoň pomenovať, že sa takáto situácia medzi súkromnými subjektmi udiala, súvisiaca s korupciou, keď niekto skontaktoval sa s človekom z druhej firmy a pod stolom zmenili peniaze majiteľa, ktoré sa týkali súkromného obchodovania. Toto tiež je korupcia. Ďalej by som sa vyjadril k zoznamu aktivít, ktorý sme vypracovali už v roku 2011 a s ktorými sa majú vysporiadať samotné európske inštitúcie. Ak treba povedať členským štátom, alebo ak chceme povedať členským štátom, čo majú urobiť, tak by sme si mali pozametať pred vlastným prahom. V tento týždeň sme mali sedem prípadov, kedy poslanco, poslanci boli obvinení za konflikt záujmov. Mali sme v EP príklad, prípad Kašelo, mali sme prípady v Európskej komisii, mali sme prípady v agentúrach a dokonca aj v dvore auditorov, kde bola istá špecializovaná skupina, ktorá toto skúmala, takže skutočne ani Európa nemá svedomie čisté, takže mali by sme možno vypracovať dodatočnú správu o korupcii v európskych unijných inštitúciách. Možno by sme to mali vypracovať spolu s členskými štátmi EÚ a iste by to aj verejnosť ocenila. Otázka k ekonomickým dopadom e, znamená, že korupcia v niektorých e, krajinách, ktoré platia eurom, E, je zložitá. Napríklad sam my ste spomínali, že Grécko e, ešte stále nevyriešilo celkom situáciu s korupciou, aj keď existuje iniciatíva trojky. Ja som si z tohto urobil svoj vlastný zámer a viac menej som to vedel už dávno, že sa situácia ťažko zmení po zásahu trojky, pretože v týchto krajinách jednoducho vznikajú príležitosti a e, keď štvrtina hospodárstva alebo v Taliansku petina hospodárstva je mm, preniknutá korupciou a keď neexistuje skutočná konkurencieschopnosť s krajinami ostatnými eurozóny, ktoré platia eurom, tak potom asi ťažko sa situácia zo dňa na deň veľmi rýchlo zmení. A ešte tu komplikujú vec voľby, ktoré sa blížia. Čo odporúčam? Chcel by som vidieť uznesenie k tejto téme, ale viem, že na marcovú plenárku už naozaj sa dostávajú témy len s odratými ušami, už je nabitá. A, ale ak by ste nám mohli poradiť, ako by sme mohli pomôcť my komisii, aby aj v budúcom parlamentnom období táto téma stále rezonovala, ja som ochotný e, vytvoriť skupinu poslancov, ktorí by mohli napríklad niečo spísať, aby to bolo na papieri, napríklad oficiálny list vášmu úradu, vám, aby sme e, boli úspešní tejto téme. Ďakujem. Teraz pán Kiko. Máme potom ešte plánované hlasovanie. Takže ospravedlňujem sa, že som tu nebol počas celej prezentácie. Chcem hovoriť o tých veciach, čo sú na okraji korupcie dokázať korupciu ako právny trestný čin je niekedy ťažké, ale chcem hovoriť o kontrolných mechanizmoch, ktoré sú v členských štátoch, ako aj o konflikte záujmov. Ľudia často hovoria, že máte tu rozpočet, peniaze sa v európskom kontexte z, neužívajú, sú to európske inštitúcie, ktoré sú korupčné, oni míňajú všetky tie peniaze a ja hovorím v svojom regióne volebnom okrsku, že to tak nie je. Väčšina peňazí, ktorých hovoríme, sa vynakladajú v našich vlastných krajinách. A preto by som chcel povedať toto. Ja si myslím, že komisia by mala byť oveľa rozhodnejšia, keď e, hovorí o špecifikácii problémov. Inak si myslím, ľudia si to budú stále rovnako myslieť bez ohľadu na to, čo robí komisia na to, aby zastavila korupciu, aby zaviedla kontroly, riešila konflikty. Vždy bude takéto obviňovanie. A ja môžem povedať, že aj u mňa doma, kde máme veľké požiadavky na boj s korupciou, predsa len k nej dochádza a vidíme niekoľko peňazí, ktoré sa stratili a preto by som bol rád, keby to bolo oveľa lepšie spresnené, uvedené a keby sa v tejto veci dôslednejšie pokračovalo. Dúfam, že komisia mi to potvrdí. Pani Gion? Ešte rýchlejšie. Čísla sú, hovoria jasnou rečou, ale viackrát sa hovorí, že ide o to, akým spôsobom to vnímajú občania tak je tam rozdiel medzi tým, aký je, aké je vnímanie, aká je skutočnosť, aspoň dúfajme. A vzhľadom k budúcej správe, ako by ste chceli vyvinúť kritéria, aby sme to mohli nejakým spôsobom merať, možno vedeckejšie, aby stará teda eurobarometer alebo tie ankety sa mohli zakladať na nejakých kritériách a po druhé, čo by ste nám mohli povedať o kapitole Európskej inštitúcie? Teda je, uvažuje sa o tom, že sa bude venovať aj otázke korupcii v, tejto, v týchto inštitúciách, pán Bronx? Vaša prezentácia prekročila rámec e, korupcie a inštitúcií EO, hovorila o spoločnosti a ekonomike všeobecne. Obmedzili by ste výraz na korupcie aj na poskytnutie stimulov na to, aby sa zmenilo nejaké ekonomické rozhodnutie, alebo by ste to rozšírili o hrozby zve- zverejnenia v prípade ľudí, ktorí majú životný štýl, ktorý ich robí zraniteľnými pokiaľ ide o politické štáty, krajiny, tie používajú finančné stimuly na to, aby ovplyvnili vlády z politické strany osoby. Poznáme situáciu z pred desiatich rokov UK, nebudem hovoriť o menách. Vieme o prípade, kde jeden politický donor mal prepojenia s krajinou, ktorá mala troška sporné vzťahy, napäté vzťahy so susedmi a daroval peniaze všetkým kandidátom, ktorí mali mať vyššie miesto v tejto politickej strane. A ja som si myslel, že politická korupcia E, by mala byť nasmerovaná vždy na tú osobu, ktorá by mala byť víťazom. Toto nebolo ani tak ovplyvnenie výsledku, ale zabezpečenie si lojalnosti tých všetkých. Potom korupcia je niekedy aspoň na začiatku taká neviditeľná, že sa ledva vidí, vníma. Sú to určité pozvania, e, lichotivá pozornosť a nie nejaké napchaté obálky Možno všetci tí, ktorí rozhodujú, musia byť školení v tom, aby rozoznali tieto signály hneď na začiatku. Mňa nikdy neoslovili, aby som prijal korupčné e, rozhodnutia. Je to možno preto, že nemám vplyv na akékoľvek rozhodnutia. Neviem. Ďakujem, pán Bronx. A teraz pani Jotoma. Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi stručná. Mám otázku. A v prvom rade sa chcem poďakovať pani komisárke za to, že prišla, ako aj za to, že odviedla veľký kus práce v príprave, pri príprave tejto správy. Určite vlády jednotlivých štátov budú pozorne čítať túto správu s ceruskou ruke a robiť si poznámky. Niekoľko rokov už ale krajiny ako Bulharsko a Rumunsko, ktoré sú už niekoľko rokov e, členom EÚ, majú protikorupčný mechanizmus. Posledná správa ukazuje, že Bulharsko a Rumunsko nie sú jediné krajiny, ktoré trpia týmto javom, takže si myslím, že osobitný monitorovací mechanizmus splnil svoj cieľ. Takže aké ďalšie opatrenia príjme komisia navrhne komisia prijať tak, aby platili pre celú EÚ. Videl som ešte pána Muldera na zozname. Nech sa páči. Ďakujem, musím sa ospravedlniť, nemôžem sa tiež vyjadriť k úvodu, lebo som tu nebol, ale sledoval som noviny a môžem len povedať, že je to chválihodné úsilie komisie, to treba opakovať každý rok. Je to veľmi užitočná činnosť jednu vec spomenul aj kolega Jongers a to je, že európske inštitúcie tam nie sú zahrnuté. Takže eh, je to troška pochybné, ja to vidím ako problém. Vidím to totiž tak, že Európsky parlament kontroluje komisiu a keď komisia kontroluje Európsky parlament, tak je to tak troška ťažký vzťah, potom nie. Takže by bolo dobre, keby sme do budúcnosti toto vyriešili. Bolo by to dobré aj pre verejnosť, keby sme všetkých riešili rovnakým metrom, všetky európske inštitúcie. Takže myslím, že teraz nastal čas, aby komisárka Malmstromová odpovedala. Chcem len povedať, že áno, je to tak, že táto správa má význam. Väčšina európskych členských štátov ju prijala a vsleduje. Napríklad máme niektoré miesta, kde nie sú dostatočné analýzy toho, že korupcia je hlboký problém vlastných štátov, ale že je to európsky problém európskych inštitúcií. Nie, teraz je to jasne uvedené, že korupcia je prítomná v mnohých krajinách a je hlboko zakorenená. A tie rizika toho, že sa nebude proti korupcii dostatočne rozhodne bojovať, sú hrozby, ktoré treba brať vážne. To nie je o jednotlivých krajinách, ktoré sú uvedené v správe, je to o nás všetkých a skutočnosť je taká, že ľudia citlivejšie vnímajú korupciu. Aj to má svoj dôvod, lebo občania sú stále viac nahnevaní, pokiaľ ide o tú nerovnosť a obete, ktoré musia oni znášať V dôsledku krízy a jej dôsledkov Takže e, robia sa určité štúdie, kúmajú sa vhodné nástroje, ale to všetko nestačí. Jednoducho musíme byť inovatívnejší a odvážnejší keď ide o to, ako hájiť vlastné hodnoty a vytvárať nové nástroje. To znamená, že musíme pracovať v oblasti spoločných noriem aj trestného práva, aby sme spoločne dokázali reagovať na tieto výzvy. A myslím si, že to predstavuje aj veľký balík činnosti budúcej komisie a budúceho parlamentu. Mali by to zahrnúť do svojej činnosti, ak máme zastupovať riadne občanov. A preto by to malo byť našou prvou prioritou hneď po voľbách Takže nech sa páči, pani komisárka, dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem vám za vaše otázky, pripomienky. A ďakujem vám aj za vašu podporu v tomto celom procese Chceli sme túto správu napísať skôr, vydať skôr, ale bolo to veľmi náročné, tak aby sme našli tú správnu rovnováhu, aby sme definovali štruktúry, citlivé miesta a nepoukazovali len na tie najzjavnejšie prípady. Bolo to veľmi náročné a musím povedať, že môj tým odviedol veľký kus práce, veľa sme sa naučili počas procesu prípravy Vidíme hneď aj dopad tejto správy nielen v médiách, ale dostala som stovky listov od občanov, ktorí poukazujú na prípady korupcie, ktorí sa chcú zapájať do tejto činnosti a dosiahnuť výsledky. Obratili sa na nás aj mnohé členské štáty a chcú viesť dialog s nami Obratili sa na nás aj mnohí volení poslanci miestnych a regionálnych zastupiteľstiev. A teraz máme tento moment tohto intenzívneho dialógu a musíme sa zamyslieť nad tým, ako ďalej pokračovať formálne aj neformálne. Témou tohto roku bolo verejné obstarávanie. Na budúci rok môžeme mať, ja neviem, korupcia v zdravotníctve, malá korupcia. Musíme si nájsť proste takú oblasť, kde sa ľahko získava veľa dôkazov, čísel a môžeme poukázať na tieto veci. Sú vynechané EÚ inštitúcie a máte pravdu, že by mali byť zahrnuté. Chceli sme to urobiť, bol to môj úmysel. Začali sme písať o tom kapitolu, ale bolo veľmi ťažké sa hodnotiť sami seba, bola by to veľmi slabá kapitola, lebo sami seba nedokážeme hodnotiť a musíme skúmať aj radu, aj parlament. Takže musíme nájsť spoločnú pôdu, ako to robiť. Nezávislý orgán, ja neviem, no proste musím o tom ešte s vami hovoriť, ako by sme to mohli robiť dôveryhodným spôsobom zo strany nezávislého orgánu, aby toto bol závažný dokument. Musíme byť aj my pokorní, aj, korup- aj európske inštitúcie sú skorumpované, máme korupciu a musíme sa s tým vyrovnať. Ako to môžeme podporiť? Ja viem, že mandát končí, ale najlepšie je, aby ste vy rozhodli v svojom uznesení o štokomskom procese, že by ste vyslali takú výzvu, ktorá by bola adresovaná budúcej komisii a členským štátom, aby v tomto úsilí pokračovali. E, skúmame kontrolné mechanizmy, ktoré nie sú dostatočne financované EÚ fondami. Spomínali to viaceré krajiny, pani Guillaume. Áno, zaoberáme sa percepciou ktorá je vo mnohých prípadoch vyššia, než je skutočná korupcia, lebo ľudia sú často frustrovaní s politikou. Ale pýtame sa aj ľudí, že či oni sami už niekedy zaplatili úplatok, žiadali vás o úplatok, videli ste to na vlastné oči. To je tá presnejšia úroveň a budeme mať na budúci rok aj e, štatistiku trestných trestnú štatistiku, ktorá bude rovnaká pre všetkých a takto získame rovnaké údaje o skutočných prípadoch korupcie, ktoré sú stíhané pred súdmi. E, pokiaľ ide o definíciu, o vymedzenie, tak zneužívanie právomoci na súkromné účely je vymedzenie, ktoré používame na korupciu. Je to definícia Spojených národov. Je to široká definícia, ale je všeobecne prijatá v akademickom svete Hovoríme o úplatkoch, lobizme, financovaní politických strán, kde chýba transparentnosť. Veľakrát sa to objavuje. Ja nemôžem rozhodnúť, kedy takéto úsilie skončí, ale vidíme, že konkrétne v oblasti korupcie existujú v mnohých krajinách problémy, ktoré treba skúmať, porovnávať a poučiť sa jeden od druhého. Takže ako som povedala, je to prvý krok a budúce týždne budú veľmi nápomocné pri tom, aby sme sa rozhodli, ako budeme ďalej pokračovať. Tento krok nie je predsa posledným krokom, budeme mať druhú správu a budeme vyvíjať na členské štáty a budeme hovoriť o tom aj na rade o niekoľko týždňov, rade pre eh, ministrov vnútra, tak aby sme zapojili eh, členské štáty a parlamenty do realizácie odporúčaní. Ďakujem za pozvanie, pán predseda, ďakujem za podporu a teším sa na pokračovanie dialógu s poslancami. Ďakujeme vám veľmi pekne, pani komisárka za prezentáciu prvej správy o korupcii v Európskej únii a dúfam len, že bude po nej nasledovať ďalšia aktivita, ďalšie kroky, ktoré budú viesť k náprave situácie, pretože vidíme, že to je e, otázka nielen analýzy, ale je to aj otázka toho, že potrebujeme sa vyrovnať s korupciou a potrebujeme jednotný front. A takto dosiahneme rozdiel v budúcnosti Znamená súčasná situácia, že musíme bojovať proti korupcii ešte efektívnejšie, aby sme ju zmeni, zmenšili. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Vidím, že poslanci prichádzajú, aby sme mohli hlasovať. Takže nech sa páči, pripravme sa. there will be a recess so that you can so that you can take your seats and get ready for the vote with electronic cards there will be Máme 5 minútovú prestávku, aby ste sa pripravili na hlasovanie, aby ste si skontrolovali svoje elektronické karty. Tak o 5 minút.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

So, thank you. Are we ready? Please, all set? All set and ready to go. Mind the electronic cards, please, dear colleagues. Pripravte si, kolegovia, prosím, elektronické hlasovacie kartičky. Usaďte sa a tí, ktorí ste v miestnosti, utište sa, venujte mi pozornosť a Prosím o ticho, pretože nasleduje hlasovanie, nebude vôbec jednoduché a bude aj dosť dlhé. We are voting here. Budeme tu hlasovať o návrhu správy, ktorú pán Claude Moraes, náš spravodajca, pripravil. Je, ide o programy sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgány sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyv na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Začíname. Budem čítať pozmeňujúce návrhy, ako vždy a budeme si ich overovať. Kompromis 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Kompromis 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Kompromis 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Kompromis 4 za. Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijatý. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 132. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Myslím si, že je prijatý, ale overíme si ho. Ja si myslím, že je, ale Začneme elektronicky, prosím, hlasovať. Now closed. SND má o jedného navyše, takže budeme hlasovať ešte raz. Socialisti, prosím, teraz je to v poriadku medzi prihlásenými, tak skúsme ešte raz. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 za, 22 proti, prijatý. A tra, traja sa zdržali hlasovania. A teraz. Áno, je to vstup z pléna. Ja som hlasoval za, ale čakám, kým mi donesú e, kartičku, len poprosím, aby ste za hlas pridali jedného plus, e, ktorý hlasoval za. Ale nemení to výsledok. So, Budeme pokračovať v hlasovaní. Teraz ideme hlasovať o kompromise 6. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. A teraz o 151 hlasujeme. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 152 za, proti, zdržiavajú sa hlasovania zamietnutý, 153, nie, overíme si 152, overujeme si, elektronicky hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Opäť socialisti o jeden hlas navyše. Teraz je to v poriadku. Začneme hlasovať. Zamietnuté. 152, opravuje sa napokon predseda. 153. 153 určite, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Ideme si to overiť? Chcete? Naozaj? Dobre, tak si to elektronicky overíme. Hlasujte o 153, prosím. Končím hlasovanie. 19, 33, zamietnuté. Kompromis 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 8, kto je za, proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 157, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 158, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kompromis 9. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kompromis 10. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A teraz hlasujeme o 178. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 179 za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 180 za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že zamietnutá 180, ale si ju overíme aj tak. Hlasujte prosím elektronicky o 180. Je tu znova o jedného socialistu viac. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. 15 k 38. Zamietnuté. 181 za. Proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté 182 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? To bolo prijaté. Overíme, áno, overíme. Hlasujte elektronicky o 182, prosím. Končím hlasovanie. Šestnáct k 33 zamietnuté. 185, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý, 183 za, proti. To vôbec nebolo jasné. Overíme si to Hlasujte elektronicky o 183, prosím, lebo to nebolo jasné. Hlasujte. Končím hlasovanie. Teraz je to jasné. 17 za, 34 proti, 5 sa zdržali, ale prosím vás, dvíhajte tie ruky poriadne, lebo potom človek nevidí, kto ako hlasuje. Hlasujeme o kompromise 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 15. Kto je za? Za 15. Kto je za? Ešte o 188 musíme hlasovať. To je prvá časť kompromisu 14 a ešte stále nie je bezpredmetný. O prvej časti musíme hlasovať o 188. o jej prvej časti. Yes, yes. We vote on the second part. Hlasujeme o druhej časti. Hlasujte k druhej časti 188. Kto je za? Proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Zamietnuté. Teraz kompromis 15 za. Proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Prijatý. Kompromis 16. Hlasovanie po častiach. Hlasujeme v prvej časti. K prvej časti hlasujte prosím za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Dobre, overíme si druhú časť. Hlasujte elektronicky, prosím. Aj vám prípadov. 34 za, 23 proti, prijaté. To znamená, že teraz prechádzame až na 197 a zároveň na 211. Oni sú oba identické. 197 aj 211. Zároveň hlasujeme, kto je za ne. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Teraz hlasujeme o kompromise 17. Kto je za? Chcete si overiť? Pani Mathieu? Čo by ste chceli? Overiť si? Dobre. Tlmočníci bohužiaľ nepočujú. Ešte raz ideme elektronicky hlasovať o 197. 211. Zároveň hlasujte teraz, prosím. Elektronicky. Teraz končím hlasovanie. 35 za, 22 proti. Prijaté. Ideme ďalej. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 213. Kto... Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 214. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 215. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 216. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 217. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 218. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 219 za proti, kto sa zdrieva hlasovania prijatý, 220 za, proti, kto sa zdrieva hlasovania prijatý, 221 za, proti, kto sa zdrieva hlasovania prijatý, kompromis 17a, kto je za, kto je proti, kto sa zdrieva hlasovania prijatý, 220 nie, kompromis 18 opravuje sa predseda. Kto je za? Kompromis 18 proti. Kto sa zdržiava? Hlasovania prijatý. A teraz spolu hlasujeme o 224 a 225 prijaté obidva. Kompromis 19. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis? Nie, nie. 228 ešte. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 21. Kto sa zdržia... Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. To bola 21, kompromis 21. A vidím, prepačte mi, preskočil som 231 od Jana Muldera. Vraciame sa k 231 v poriadku. Hlasujeme o 231, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. A teraz sa vraciame ešte raz k 132 za. Proti. Zamietnuté. Kompromis 21 za proti, zdržal sa, prijaté. 236 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 237 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22, chcete si preveriť? OK, preveríme. 230, 237, 237 preverujeme teraz. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 ku 25, jeden sa zdržal prijaté. Takže ideme teraz ku kompromisu 22 za, proti zdržali sa, prijaté. 240 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 241 za, proti, zdržali sa prijaté 243 za, proti, zdržali sa zamietnuté 242 za, proti, zdržali sa prijaté 246 za, proti, zdržali sa zamietnuté 245 za, pardon, preveríme 246, Otváram hlasovanie. Closed. Končím hlasovanie. Takže 24 proti 32. Končíme. Teraz prejdeme k 245. -ke. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 244 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 247 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 248 za, takže prepáčte, 252, nemám to. Ale 248 ešte je, nie, platí. OK, to je uh, identické, takže sa dostávame až k 251. 251 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 249 za. proti, zdržali sa zamietnuté. 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 255 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 259 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 256 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 258 za, proti, zdržali sa zamietnuté 257 za, proti, zdržali sa zamietnuté 260 za, proti, zdržali sa zamietnuté 261 za, proti, zdržali sa zamietnuté 263 za, proti, zdržali sa zamietnuté 262 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 264 za, proti, zdržali sa prijaté. 265 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 269 za, proti, zdržali sa prijaté. 270 za, Preveríme 269, áno? 269 chce niekto preveriť? Oze? OK, tak preverujeme 269 teraz. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dobre, končím hlasovanie. 33 za, 25 proti, proti prijaté. Teraz prejdeme k 270 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 271 za. Proti. Nie je to jasné. Takže si to preveríme. 271. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 ku 27, teda to je tesné, ale je to áno, prijaté. A 272 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. 282 za, proti, zdržali sa, prijaté. 279 za. Pardon, ešte mi vypadlo. 277. Teraz hlasujem o 277. za. Proti. Takže 277. elektronicky otváram hlasovanie. Končím. 25 ku 32, takže zamietnuté. Teraz 279 za. Proti. Zdržali sa prijaté 280 za. Proti. Zdržali sa prijaté 281 za. Proti. Zdržali sa prijaté 283 sa stiahlo, 284 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 285. Prosím, chcete preveriť? 284 chcete preveriť? Takže preverujeme 284. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 ku 26. Prijaté. Prejdeme k 285 keza. za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 286 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 287 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 25 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 26 za proti, zdržali sa, prijaté, 302 za, proti, zdržali sa, prijaté, pardon, zamietnuté, ja sa ospravedlňujem, je to zamietnuté. Teraz sa dostávame k 303 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 27 za, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 315 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 322 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 323 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 324 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 325 za, preveríme, dobre, 324 preveríme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 25 ku 32 zamietnuté. 326 za. Prepáčte, ešte 325. 325 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 326 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 30 za proti, zdržali sa prijaté. 330 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 331 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 332 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 300, pardon, zamietnuté. 333 za, proti, Zdržali sa zamietnuté. 334 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 336 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Zamietnuté. Chcete si to preveriť? Dobre. Takže preverujeme 336 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím. Dvadsaťjedna ako pět, zamietnuté. Takže 335 za, proti, zdržali sa prijaté, 337 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, Kompromis 31 za. Proti zdržali sa. Prijaté. 340 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. 341 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 32 za. Proti zdržali sa. Prijaté. Kompromis 33 za Chcete si to preveriť? Chcete si preveriť kompromis? Dobre, pani Batie. Takže elektronická kontrola. Kompromis 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 ako 25 prijaté. Kompromis 33 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 354 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 355 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 34 za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijaté. 367 za, proti, zdržali sa prijaté. 369 za, pardon, 365 bola prijatá, takže 368 vypadla. Pardon, takže žije. 368 za, proti, prijaté, 369 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 370 za, preveríme, 369 preveríme elektronicky, otváram hlasovanie. 369. Končím hlasovanie. 36 ku 21 prijaté. Takže je to prijaté. Teraz 371 vypadlo. Dostávame sa. Ešte sme zabudli hlasovať o 370. Za proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis. Pardon, 371 vypadlo, dobre, takže kompromis 36 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 37 za. Proti zdržali sa prijaté. 379 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 380 za, proti, zdržali sa, prijaté. 381 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 403 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. A ideme až k 421 za, proti, toto nebolo jasné. Opakujem. 421 za. Proti. Zdržali sa. Ja myslím, že je to pre, prijaté, ale preveríme si to elektronicky. 421, prosím, preverme elektronicky. Končím hlasovanie. Áno, prijaté. Teraz 422 za, proti, zdržali sa prijaté. 423 za, proti, zdržali sa prijaté. 424 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 483 za, proti, zdržali, pardon, 383, to bolo predtým teda 429 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 430 za, proti, zdržali sa prijaté, 431 za, proti, zdržali sa prijaté, 432 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz sa dostávame k 442 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 46 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 449 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 450 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 451 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 452 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 453 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 454 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Kompromis 48 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 49 e, hlasovanie po častiach. Prvá časť za. Proti. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa prijaté. Takže teraz sa dostávame k 460. Nie, nie, prepačte. Až 466 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 50. Máme znovu hlasovanie po častiach. V troch častiach. Prvá časť za. Proti zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, to nie je jasné, preveríme. Overíme si druhýkrát druhú časť. Prosím, začnite hlasovať elektronicky. Končím hlasovanie. 23 za, 34 proti, to je jasne zamietnuté. Ruky to neukazovali. A teraz hlasujeme o tretej časti. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržalo hlasovanie? Zamietnutá. A teraz prechádzame na 4, 6, 7. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý? 4, 6, 8 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 51. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 471 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 473. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 475. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutý. 477. Kto je za? Nie, 76. Opravuje sa predseda. Hlasujeme za 476. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutý. 477 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijatý. Teraz kompromis 52. Kto je za? Overíme. Chceli by ste? Dobre, tak ešte 477 preverujeme. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. 34 za, 24 proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Prijatý. Kompromis 52, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Kompromis 53, kto je za? Proti, kto sa zdržiavala hlasovania, prijatý. Teraz hlasujeme o 482. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis 54. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 4, 8, 6 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 4, 8, 7. Kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý, 490, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý, 489, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. 488, kto je za, kto je proti, Kto sa zdržíva za hlasovanie? Zamietnutý 491. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovanie. Zamietnutý 492. A 493 a ešte aj 494. Všetky sú rovnaké. Prepačte. Nie, opravuje sa predseda. Iba 492 a 493 sú identické. Kto je za? Oba. Kto je proti týmto? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 494, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 495, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 496, kto je za? Chceli by ste overiť? 494 alebo 495 chcete overiť. Preveríme 495. Hlasovanie začína, hlasovanie končí. 22 za, 34 proti, zamietnuté. 4, 9, 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Hlasovanie zamietnuté. 497, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava Hlasovanie Zamietnutý. 498, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 55, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 5.07. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 508. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 57. Kompromis za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Chcete overiť 57? Overujeme. 57. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 37 k 20. To znamená prijaté. Ostatné sú teraz 512 a 513 identické. Kto je za ne? proti ním. To sa zdržiava hlasovania? Oba sú zamietnuté. 514 za, proti. Tentokrát to vôbec nebolo jasné, overme si to. 514. Teraz si to overujeme. Otváram hlasovanie. Zatváram. Končím hlasovanie. 36 za, 21 proti. To je jasne prijaté. Teraz 515 a 516 vedno sú identické. Kto je za ne? Proti ním. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromis 58. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 518. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 519 za proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 520 za, kto sa zdržiava, kto bol proti, zamietnuté, 521 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatý. A teraz budeme hovoriť o úvodných ustanoveniach. si návrh 1. To je za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijatý. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 5. Za? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatý. 8. 9. A 10. 11. v bloku. Kto je za? proti, zdržiavajú sa, prijatá. Kompromis 59, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Kompromis 60, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 61, tiež kompromis, kto je za, kto je proti, kto je, sa zdržiava hlasovania, prijatý. Teraz 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý. Kompromis 62, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatý. Pozmienci 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý. Kompromis 63, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržiava prijatý. 25, kto je za, proti, sa zdržiava hlasovania zamietnutý, 64 kompromis za. Pro... Chcete overovať? 20, čo chcete hlasovať? 25 preverovať 25. -ku? Overujeme 25. -ku. Hlasujte prosím k 25. -ke. Končím hlasovanie k 25. -ke. 24 za, 32 proti, zamietnuté. Kompromis 64, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 28 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 29 za. proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 30 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, 31 za, proti, to sa, hmm, to je zamietnuté, ale Držte tie ruky vyššie, lebo sme už všetci asi unavení a nedvíhate ruky dosť vysoko. A keď ich nezdvihnete, musím predpokladať, že Viete. 65 kompromis. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržuje hlasovania? Prijatý. 38, 33. Kto je za? Proti. Kto sa zdržuje hlasovania? Zamietnutý. 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržuje hlasovania zamietnutý? 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 66. Kompromis. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, to bolo prijaté. A teraz tu máme 46. Kto je za? Nie. 44, 5 sú bezpredmetné. Milím sa, hovorí spravodajca. Nie, nie, máte pravdu. Ešte stále sú predmetné. Hlasujeme o nich. 44 5 je identická, kto je za, proti. Kto sa zdržal hlasovanie, zamietnuté. Je to zamietnuté? Overíme si to. Overíme si to. 44 a 45 elektronicky k ním hlasujeme, prosím, lebo sú identické. 44 a 45. -ka. Teraz až hlasujete. Claude, nepochopili ste ma. Teraz vidím ruku koordinátora, je to za, je to v poriadku, ale socialisti majú o jeden hlas navyše. Teraz končím hlasovanie. A je to prijaté. Je to prijaté, oba sú prijaté. 46. Kto je za? Kto je proti? To nie je jasné. Myslím si, že je to prijaté, ale overíme si to. Vieme, že sme unavení, ale prosím vás 46, overujeme si to. Začnite prosím hlasovať. Končím hlasovanie. Tridsať za, 26 proti, jeden sa zdržal. takže 47 za, proti, zdržali sa prijaté, 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 49 za, proti, zdržali sa prijaté. 50 je technická korekcia, 51 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 67 za, proti, zdržali sa prijaté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 proti, zdržali sa prijaté, 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 60, chcete 62 overiť? Dobre, radšej lepšie dvíhajte ruky, potom je to celé domotané, ja vidím, koordinátorov, ale potrebujem kritickú masu, tak 62. Some replacement. Some replacement on the spot. <laughs> Is it okay? Je to v poriadku, takže 33 za, 23 proti, jeden sa zdržal, takže je to prijaté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 66 za, proti, zdržali sa, mm, prijaté. Kompromis 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. 69 kompromis za, proti, zdržali sa, prijaté. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. 74 za, No, bolo to podľa mňa prijaté, ale overíme si 73. Overujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram. 17 za, 41 proti. Áno, je to jasne zamietnuté. That is Yeah, yeah, I know. 74. 74 za. Proti. Ak to SND nie má jasné. 74, 74 hlasujeme. Ešte raz. 74, kto je za? Dobre. Proti? Dobre, prijaté. 75 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. 76 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 77 za proti, zdržali sa prijaté, 78 za, proti, zdržali sa prijaté, 79 za. Dobre, 78 si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 31 za, 26 proti, prijaté. 79 za. 79 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 80 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 81 za. Za 81. Proti. Overíme si 81. -tku. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 33 za, 25 proti, prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. 83 za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, pro, 84 za, proti, zdržali sa, prijaté 85 za. Čo chcete overiť? 83, 84, no dobre, tak 83. Overujeme elektronicky 83. 83. Checking. The vote is open now and closed. Vote. Hlasujte o 83 elektronicky. Teraz je to OK. 35 za, 23 proti, prijaté. Overujeme e 84 elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. To isté, 34 za, 25 proti prijaté, takže 85 za. Proti. A čo SND robí? No? Ste za, no dobre. Takže za. 86 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 87 za. Proti zdržali sa prijaté 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté 89 za, proti, zdržali sa prijaté 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté 94 za, proti, zdržali sa prijaté 95 za. 94 bola prijatá, áno? ospravedlňujem sa, povedal som, že zamietnuté, ale bolo to jasne prijaté. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. No dobre, overíme si to elektronicky. 94, otváram hlasovanie. It was adopted. Now, closed. Uzatváram hlasovanie elektronické. 42 za, 15 proti, prijaté. 95 za Proti? Teraz si to radšej overíme. 95 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 za, 26 proti, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté 97 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 70 za, proti zdržali sa prijaté, 71 kompromis za, proti zdržali sa prijaté, 101 za, 101 za, proti zdržali sa 102 za, proti zdržali sa prijaté, 103 za, proti zdržali sa prijaté, 104 za, proti zdržali sa prijaté, 72 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 73 za, proti zdržali sa prijaté. Dobre, pomaličky prichádzame ku koncu, 74 za, proti zdržali sa prijaté. Amendment 117 1, 1, 7, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 118 za. Proti zdržali sa prijaté. 119 za. Proti zdržali sa prijaté. 120 za. Proti zdržali sa prijaté. A konečne ideme hlasovať o celom texte. Elektronicky otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Now closed. Uzatváram hlasovanie. Closed. 33 against. 33 3 za, 7 proti, 17 sa zdržalo, takže je to prijaté. Thank you, Mr. Ďakujeme pánovi Moraešovi. Ďakujem. Ešte to nie je všetko. Ešte je to jedno hlasovanie hodnotenie súdnictva v oblasti trestného práva a právneho štátu. Prosím, ešte budeme hlasovať o tejto jednej správe. Neodchádzajte. Neopúšťajte sálu, ešte je tu jedno hlasovanie. Nedezertujte nám. Ak áno, ak musíte, tak potichu. please. Let's, try to make it, okay? We're going to get started. Dobre, môžeme začať. Please. Remain in silence, okay? Poprosím vás, potichu sústrete sa a ideme hlasovať. seven Favor. Against. Abstentions. Dobre, 37 zamietnuté, kompromis 1 za proti, zdržali sa, prijaté. Ideme hneď na... Počkajte chvíľočku. Júri 3. To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, žali sa, zamietnuté. 49 bol stiahnutý, 50 za, proti, zdržali sa, prijaté, 51 za, proti, zdržali sa, prijaté, 52 sa stiahol, 53 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 2 za,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 Chcete overiť? No dobre, overíme tretiu časť kompromisu 3. Overujeme elektronicky, hoci ja som ruky videl, povedal by som, že to bolo schválené, ale overíme si. Otváram hlasovanie. Tretia časť, kompromis 3. OK. Now closed. Uzatváram hlasovanie 12 za, 38 proti, zamietnuté. Yes. Here. Oh. Compromise 4. Kompromis 4, kto je za? Proti? Prijaté. 71 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 69 a 70 sú identické. Spolu, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 72 za proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Vyzeralo to podobne ako predtým, ale nie som si istý. No, možno som dobre nevidel, tak to radšej overíme elektronicky. Takže 72 overujeme 72. Now closed. Uzatváram hlasovanie. 31 za, 20 proti, prijaté. Júri 5 za. Nie, ešte 73. Opravuje sa pán predseda, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Júri 5 za. Proti 73 checking. 73 overujeme. Now closed. Uzatváram hlasovanie. 48. 4 za, 48 proti, takže naozaj to bolo zamietnuté. Juri 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Juri 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenia, číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Júri 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Júri 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overujeme Júri 2 Áno? Tak overujeme Juri 2. Checking. The vote is open. Now closed. Closed. Uzatváral. 21 za, 32 proti zamietnuté. Číslo 2 za. proti, zdržali sa prijaté, číslo 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, nie je to jasné, overíme si šesku elektronicky. Číslo 6, otváram hlasovanie.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 Uzatváram. 33 za, 18 proti, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za. Dobre, overíme si 16 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram. 34 za, 17 proti prijaté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ešte 22 za. Proti. Zdržali sa prie, zamietnuté 23 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 24 za. Proti zdržali sa zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 31 za, 30 chcete overiť? Dobre, elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram. 17 za, 34 proti, zamietnuté. 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 32 za proti zdržali sa prijaté, kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté, Júri E za, proti, zdržali sa zamietnutý Júri F za, proti, zdržali sa zamietnuté 36 za, proti, zdržali sa prijaté. Juri C za, proti, zdržali sa zamietnuté. Juri D za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz celý pozmenený text elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 34 za, 16 proti, 1 sa zdržal. Takže, pani Gönc, gratulujeme vám. Je to prijaté. Well. Dobre. Máme ísť ako ďalej? Takže dnešný deň skončil. Zajtra o 9. ráno pokračujeme. Ďakujem vám všetkým. Sorry, I'm sorry. I'm sorry. Prepačte, ešte máme jeden, jeden bod. To je bod, ktorý dostala pani Goncová, spravodajkyňa pred, e, chcem poprosiť poslancov, aby tu zostali, pretože pani Goncová má informáciu, o ktorú by sa tu chcela podeliť s vami. Je to správa výboru. Ospravedlňujem sa, že tu musíte byť ešte ďalšie dve minúty. Ide o stanovisko Takže prosím, kolegovia, kľud, troška úcty voči spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Takže výbor pre rozpočet rozhodol, že by chceli mať správu o poučeniach z e, viacročného finančného rámca. A keďže aj nás sa to týka, aj my máme možnosť poskytnúť stanovisko. Ako vždy pod, tlakovým, pod časovým tlakom na poslednú chvíľu. Takže chceme poprosiť kolegov, ktorí boli zapojení do rokovaní o viacročnom finančnom rámce, e, aby nám poskytli svoje stanoviská, skúsenosti. Takže na jednej strane uznávame, oceňujeme prácu spravodajcov v, a ich výsledky. Každý e, hovoril, že bolo veľmi ťažké rokovať, vyjednávať bez toho, že by ste e, poznali konečný rozpočet. Bolo to najmä ťažké pri niektorých prostriedkoch, pri niektorých fondoch a taktiež by sme chceli spomenúť konštruktívnu úlohu predsedníctva, ktoré boli just, ale nie pri tých hum, tam sme nedosiahli dohodu. Išlo tichú dohodu totiž medzi radou a komisiou a parlament mal ťažkú cestu pred sebou pri týchto dvoch typoch fondov. Výbor LIBE tam chcel byť zapojený A spomínali sa aj delegované akty, ktoré druhé dve inštitúcie neprijali. Potom sa hovorí a odopreli EP úlohu preskúmania. A keďže sme mali taký obmedzený priestor, tak by sme chceli spomenúť v pozmeňujúcom návrhu, že vyzývame komisiu, aby okamžite informovala tak, aby sa občianská spoločnosť už mohla zapojiť a žiadať o peniaze a aby nemali medzeru vo financovaní a mohli takto pokračovať v činnosti. Potom, že môžeme mať pozmenujúce návrhy len v angličtine, inak, angličtine, inak tú prácu nedokončujeme. Lehota je 18. februára to je v útorok, na predkladanie pozmenujúcich úlo, návrhov. Inak nebudeme môcť mať vplyv na hlasovanie výboru pre rozpočtu. Ospravedlňujem sa e, za to, že som to teraz takto povedala, alebo to naozaj na poslednú chvíľu. Pán predseda nemá zapnutý mikrofón, takže Prosím, buďte troška plnejší. Ďakujem. Zdá sa, že to nie je taká dôležitá, vzrušujúca téma ako právny štát a NSA, ale máme dobrú šancu e, zhrnúť naše skúsenosti z rokovania e, viacročného finančného rámca Ďakujem za vaše pripomienky. Snažili sme sa tam vložiť všetky pripomienky naozaj. Ale naozaj je to tak, že nemáme inú možnosť, ako to ovplyvniť len tak, že dodržíme lehotu 18. február a pozmenujúce návrhy v angličtine. Takže veľmi ma to o, e, e, mrzí. Ďakujem veľmi pekne Chce sa niekto ešte vyjadriť k tomu, čo povedala pani Goncová? Máte niečo? Áno, pán Marinesku, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Je to veľmi dobré stanovisko, ale mali by sme spomenúť aj niekoľko všeobecných vecí, pretože pri rokovaní o tomto e, VFR bol parlament mimo, skola von pretože hlavné rozhodnutia sa robili v Európskej rade a my sme mohli povedať len áno alebo nie. Také je pravidlo, ale my dokážeme predsa viac. Keď budeme pristupovať ku každej kapitole, ku každej európskej politike ako spolurozhodovaniu, tak tam máme predsa vplyv aj pri vnútre to máme. Môžeme začať ovplyvňovať budovanie rozpočtu z dola nahor a nie z hora nadol Takto by to mohlo byť. To je predsa normálny spôsob, ako sa spočet pripravuje. Nemusíme sa snažiť e, vytvoriť z toho vianočný stromček, ale môžeme urobiť analýzu všetkých európskych politík, aby sme videli, čo je potrebné na ich naplnenie. Toľko môj príspevok, ak dovolíte. Áno, pani Gencová? Áno, áno, myslím, že Rada by som sa nad tým zamýšľala, ale zamyslela, budem hovoriť ešte na všetkých naraz. Pani Lambertová, aj za moju skupinu môžeme povedať, že súhlasíme s smerovaním tohto stanoviska Máme niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré by sme chceli uviesť z hľadiska určitých vyjednávacích postojov. Potom sa aj hovorilo, že parlament naozaj nedokázal fungovať a zohrávať takú úlohu, ako by chcel alebo mal. A to byť silnejší. Myslím si, že to je naozaj pravda, že to je niečo, čo by podľa svojej vlastnej vnútornej koordinácie parlament mal naozaj zvážiť na budúce, pretože sme nešli, neťahali za jeden povraz a to nepomohlo veci. Ďakujem. Ešte by som chcela dodať dve vety. Je tu lehota, je mi ľúto, ale e, naozaj to je lehota. Pán Marinesku a ostatní, Jean Lambert, rada dostanem vaše pozmeňujúce návrhy a rada budem ešte kritickejšia. Môžeme to poslať ako vstup do rozpočtového výboru, ktorý je tiež kritický z tých istých dôvodov ako my k tejto veci. E, pokúšame sa byť pozitívni, najmä čo sa týka home face. To bolo mimoriadne ťažké a nevzalo sa do úvahy to, čo povedal parlament. Takže buďme kritickejší ja zaradím vaše pozmienujúce návrhy, ak ich predložíte, ale lehota je 18. to znamená v útorok, čo znamená, že ešte máme dva pracovné dni, aby sme pripravili pozmienujúce návrhy. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Ďakujem vám za prezentáciu návrhu správy a za krátke poznámky. Zvládli sme to rýchlo, to stačí už na dnes. Zajtra o 9. ráno sa znova uvidíme. Ďakujem.